andrej Mrs. President of the Marshall Islands. Vážená pani eh, prezidentka Republiky Maršalových ostrov, vážený pán predseda Európskej komisie, pani ministerka Dali, kolegyňa kolegovia. Parížsky, Parížská dohoda bola historickým úspechom medzinárodného spoločenstva. Vôbec prvá globálna, prvý globálny záväzok na riešenie klimatickej e, eh, zmeny.